blogu Ngoka o európskych štatistikách a pánu správodajcovi dávam aj slovo. Merci. Euh, Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegovia. Chcel by som na úvod poďakovať tieňovým spravodajcom, predsedovi, takisto uh, predsedničke výboru Sharon Bowles, s ktorou sme spolupracovali veľmi dobre, pokiaľ ide o usmernenia týkajúce sa európskych štatistík. Nuž tak výzva základná je posilniť spolahlivosť štatistík, nezávislosť štatistikov a tiež transparentnosť postupov. Nemusím vám pripomenať eh, kontext, v ktorom sa nachádzame. Európska eh, únia je neustále poznamenaná štatistikami, alebo teda škandálom s manipuláciou greckých štatistík. Tu v tomto parlamente e, máme množstvo reforiem v rámci spolurozhodovania e, s cieľom zlepšiť e, spolahlivosť e, čísiel štatistík na dobré vyhodnocovanie e, ekonomických politík e, v rámci e, Packu. Kľúčové tri opatrenia sú eh, v tomto eh, texte, o ktorom zajtra budeme hlasovať. Poprvé je to posilnenie eh, kódexu správania v oblasti štatistík medzi komisiou a členskými krajinami. Po druhé, dať vyšetrovacie a kontrolné právomoci komisie. Tretia vec, posilniť nezávislosť Eurostatu konzultujúc parl- parlament pri nominácii e, generálneho riaditeľa. Vo všetkých týchto bodoch sme našli dohodu s pre, e, predošlým predsedníctvom rady a je to práve tento text, ktorý sa predkladá na zajtrajšie hlasovanie. Bohužiaľ, komisia je proti tejto e, dohode, využíva e, svoje právomoci zo zmluv, blokuje dohodu chce e, rade dať e, právomoci jednomyselnosti v hlasovaní v tejto veci. E, v rozpore s delegáciami, ktoré chcú, sú tu iní, ktorí chcú e, pozmeniť túto dohodu. Dnes je taká silná táto blokáda na pôde rady, že predsedníctvo sa ne, predsedníctvu sa nepodarilo získať nový negociačný mandát na ďalšie rokovanie v trialógu. E, Komisia odhaduje, že dispozície na národných úrovniach sú príliš slabé. Pritom ideme ďalej než návrh komisie v množstve otázok, prenovite, pokiaľ ide o e, riaditeľov národných inštitútov. Napríklad e, dohoda vychádza z toho, že šéfovia inštitútov e, vytvoria národné direktívy na zabezpečenie celku vytvorených štatistík na národnej úrovni. Je to pokrok, ktorý však nefiguruje v návrhe komisie. Článok tiež vychádza z rešpektu rovnosti mužov a žien pri nominácii e, šéfov národných inštitútov a to je zase pokrok v porovnaní s textom komisie. Dnes tu nemáme väčšinu na to, aby sme ďalej išli ďalej s radou v určitých bodoch. Určité členské krajiny si myslia, že už sme zašli priďaleko. Tento národný kompromis e, je teda najlepší možný Komisia je tiež proti požiadavke parlamentu, pokiaľ ide o posilnenie nezávislosti Eurostatu. Pre nás to e, prechádza konzultáciou s parlamentom pred nomináciou generálneho riaditeľa a disciplinárnou, transparentnou procedúrou. Je to postup, pokrok a komisia by sa nemala proti takémuto pokroku stavať. Eurostat nie je e, regionálne riaditeľstvo komíny, je to štatistický úrad európsky sa sťahuje zo zodpovednosti, z transparentnosti a nevyššej nezávislosti. Bol by som si želal dohodu finalizovaného v trialogu, ale bohužiaľ to je nemožné z dôvodov, ktoré boli vytvore, vysvetlené. Takže prosím vás, aby sme zajtra prijali text prvej dohody z e, predsedníctva a aby sme od rady e, žiadali, aby zaujala pozíciu Potrebujeme pokročiť, aby sme umožnili e, výjsť z, tohto, z tejto blokády a som pripravený na pokračovanie e, rokovaní po tom, čo skončí hlasovanie. Záverom chcem povedať, že Európsky štatistický systém vychádza z, z e, spolupráce, nie z koexistencie. Je tu dôležitá práca presviečacia v členských krajín, aby sme smerovali čoraz transparentnejšiemu a nezávislému systému. Ak e, e, rokovania neúspejú z dôvodu blokácie komisie, bol by to politický neúspech v veľkej miery. Komisia by tu stratila úlohu leadershipu, vodcovstva v európskych štatistikách Želám si, aby komisia bola konštruktívna, aby bola partnerom e, v zastávaní všeobecných európskych záujmov. Ďakujem. Ďakujem pekne, spravodajca. Chcel by som vám pripomenúť, že už ste vyčerpali 1,5 minúty vašej, vašich záverečných slov, takže na záver vám ostáva dispozícii ešte 30 sekúnd. No a slovo dostane teraz zástupca komisie, a pán komisár Šemeta. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Poslanky poslanci, vážený pán spravodajca, ja vítam dnešnú diskusiu. Pájame sa do odvážnych eh, rozhodnutí a reforiem, aby sme vytvorili novú, nové ekonomické radenie Európskej únie. Nož a nejaké výzvy, to znamená pre oficiálne štatistiky, naše pozície budú účinné a dôveryhodné len vtedy, keď štatistiky, na ktorých sú založené, budú najvyššej kvality a to tiež dôveryhodné. A to musíme uh, mať istotu, že údaje, ktoré sa zhromažďujú v členských štátoch, sú spolahlivé a založené na efektívnych eh, národných a unijných štatistických systémoch na profesionálnych národných štatistických úradoch. Návrh komisie sa riadil týmito úvahami. Európsky parlament neustále podporuje agendu komisie v štatistík a to bolo jasné v návrhu správy výboru ECON, ktorá bola prijatá takmer jednomyselne minulý rok v decembri. Avšak musím priznať, že po rôznych rokovaniach, návrhu o európskych štatistikách, prišiel isté ambície a ciele pôvodného znenia. Poprvé, teraz sa väčší dôraz kladie na inštitucionálne znie EU ako Eurostat. No potrebujeme objasniť a, a posilniť koordinačnú úlohu národných štatistických úradov v rámci ich štatistických systémov. A tiež musíme zaistiť, aby vlády členských štátov eh, dokázali eh, garantovať nezávislosť národných štatistických úradov tým, že podpíšu deklaráciu o vládnosti. No a hodnosti údajov. no Štandardy a záruky musia byť preto rovnaké pre všetkých aktérov na všetkých úrovniach európskeho štatistického systému. Okrem toho, pozmeňujúce návrhy ževajú európsku rovnováhu a vytvára tu ďalšiu nerovnováhu medzi európskou úrovňou a národ, národnými štátmi, čo sa týka štátu, štatútu budúcich štatistických úradov. A preto komisia nemôže úplne akceptovať hm, pozmúce návrhy v tejto forme, hlavne, hlavne niektoré ustanovenia o generálnom raditeľovi Eurostatu. Avšak komisia je ochotná pokračovať v rokovaniach, aby veci nasmerovala správnym smerom v rámci strategickej reformy. No a v tomto ohľade sa spolieham na vašu podporu a ambície. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Na no slovo sa teraz prihlásila naša kolegyňa Gal Pelc. Nech sa páči, kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať spravodajcom Nuša. V hovoríme, že základom priateľstva je presné vyrovnanie účtov. No a tu hovoríme práve o tom. Všetci vieme, aké hlboké škody spôsobili, no spôsobujú zavádzajúce štatistiky, ktoré viedli aj k hospodárskym a politickým turbulenciám. No a preto a pokladám za mimoriadne dôležité, aby sme mali taký štatistický systém, ktorý bude dôveryhodný a bude tvoriť základ pre ďalšie rozhodnutia. Táto správa nehovorí len o zhromažďovaní údajov, ale aj o inštitucionálnom systéme. Ja pokladám za veľmi dôležité, mimoriadne dôležité, aby vymenovanie vedúcich národných štatistických úradov bolo nezávislo. od vlády v parlamente, tak je to aj v Maďarsku, kde predseda štatistického úradu je volený na 6 rokov, pričom parlamentný e, cyklus trvá 4 roky. Nuž, e, samozrejme, dozorný systém nemôže prekračovať hranice zákona a nemôže byť vykonávaný politický vplyv. Avšak Politici môžu pomáhať dobrými radami. No a preto som pokladala za správne a užitočné, ak by Európsky parlament alebo členovia výboru EKON si mohli vypočuť riaditeľa Eurostatu, kde tu nakladú položku o výške 90 miliónov eur, a preto to treba dobre kontrolovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pani kolegyňa. Ďalší dvaja, ktorí sa prihlási do diskusie, tu momentálne nie sú, takže tým sa dostávam ku Catch A tu bude hovoriť pán Kelly. Pán Kelly, prosím. Ďakujem. Rád vítam vás naspäť na sedadle predsedu, pán Karas. Je to trochu kliše hovoriť tu o klamstvách, o štatistike, ale je v tom určitá pravda, pretože často ľudia využívajú štatistiky selektívnym spôsobom, často preto, aby podporili e, svoje vlastné teórie, názory. My to, aby sme názory zakladali na skutočných štatistikách, tak ako o tom hovorila kolegyňa Gal Pelc. Sú to štatistiky, ktoré, ktoré by mali byť e, zodpovedné, spolahlivé, pravdivé. Ja si myslím, že predovšetkým sa to týka športu. Tam je to taká taktika hráči, ktorí možno vyzerajú, že hrajú dobrú hru. Keď sa pozrite na štatistiky, tak to vyzerá, že nehrajú dobre. A naopak. Takže skutočne musíme navrátiť štatistike tú zodpovednosť. Spolahlivosť Európe. Ďakujem, kolega Liberacký. Ďakujem, pán predseda. Takže mňa prekvapilo to, čo povedala pani Pelc. Povedala, že neexistuje dostatočná vôľa zo strany Európskej komisie v súvislosti s nezávislým orgánom Eurostat. A pán Šemeta povedal, že komisia bude trvať na to, aby to bolo tak naďalej. Ja by som sa chcela opýtať kolegyne Gal Pelc, či má rovnaký názor ako e, spravodajca alebo ako komisár, pretože ja mám taký názor skôr než ako svojho spravodajca, než ako pán komisár. Ďakujem, pani Tomášik. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa páči tento návrh a myslím, že treba, uh, treba podporiť štatistický úrad tak, aby uh, občania verili, uh, treba sa vyhnúť politickému vplyvu, vplyvu aj politicky primierne nedávno, jeden z ministrov, priznal domácim médiám, že vláda mení štatistické údaje na to, aby boli štatistické údaje optimistickejšie. No a na základe týchto údajov sa tiež štruktúruje rozpočtová politika, fiskálna politika vlády. Nuša a preto treba nejaké sankcie proti tým, ktorí manipulujú s údajmi. E, potrebujeme lepšie lepšiu spoluprácu medzi národnými a európskymi úradmi, e, potrebujeme, aby boli menovaní hodní kandidáti, e, tak aby nefalšovali údaje, pretože to škodí nie len demokracii, ale aj hospodárstvam. Ďakujem pekne. Dámy a páni, teraz si vykladám veľmi zoširoka pravidla rokovací poriadok. Pán kolega nemá modrú kartu, ale má otázku pre pani Galpels. Napriek tomu, že to nebola modrá karta, tak môžem, by som nemali dať slovo e, na odpoveď, ale prosím, keďže bola osobne kontaktovaná tak to strany kolegu, tak sa krátko vyjadrí. Ďakujem, pán predseda. Pravdepodobne ma kolega nesprávne pochopil, pretože to, aj to, čo stojí v správe, aj to, čo povedal pán komisár. Pretože ja som hovorila o dôveryhodnosti a vy hovoríte o vymenovaní. Pre mňa je obsah štatistiky dôležitejší než tá otázka, koľko žien bude prítomných v grémiu. Pretože tá Odborná práca je najdôležitejšia. Bolo by zaujímavé si vypočuť generálneho rediteľa Eurostatu, aby sme sa dozvedeli ohľadom nejakých nových metód na zbieranie údajov, ktoré chce zaviesť. To je taký návrh na spoluprácu. Dúfam, že pán komisár to teraz dobre pochopil. Ďakujem. Pochopili sme to. Ako Posledný bude hovoriť pán Banky. Ďakujem za slovo. Pán predseda, milí kolegovia a kolegyne, spolahlivá, hodnoverná štatistika pre spoločnosti, pre občanov, pre politikov, to je dôležité, čo týka negatívnych udalostí v posledných rokoch, prvé líny to bolo falšovanie údajov ohľadom rozpočtu členských štátov. Toto vedlo k tomu, že dôvera bola veľmi nalomená. Ferenc Ďurčáni, bývalý premiér Maďarska, sa riadil tým, čo podal Churchill. My musíme ale skutočne navrátiť v tejto oblasti dôveryhodnosť. A opäť citujem e, nositeľa venovej e, e, Nobelovej ceny, ktorý povedal, že do, pekné reči, že to je dobré, ale musíme aj konať. Pán komisár, ďakujem. Vážny poslanci, chcem poďakovať za vaše vyjadrené názory v priebehu tejto diskusie. Tento názor už bol na našom programe dosť dlho, ale nejak sa nám stratil v priebehu tých diskusí náš pôvodný cieľ. Dôležité vedieť, že text, ktorý máme dnes na stole, si vyžaduje ďalšiu prácu a to uznal aj spravodajca. Členské štáty sú taktiež dosť rozdelené a rada ho nemôže podporiť. Predovšetkým boli vyjadrené obavy zo strany tých štátov, kde národné štatistické inštitúty už sú vysoko prevesne nezávislé a kde vykonávajú potrebné právomoci pri koordinácii svojich národných štatistických systémov. Takže to chcem povedať veľmi jasne. Čo chceme prostredstvom tohto návrhu? Chceme, aby sme na pôvodnú úroveň navrhovanú komisiou zase uviedli celú situáciu a chápem to, čo povedala pani Galpelc. Len toho, že by sme sa mali vypočuť generálneho roditeľa Eurostatu, sme pripravení toto podporiť, keby to bolo vo forme štrukturálneho dialógu. A Predovšetkým nás zaujíma nezávislosť Národných štatistických inštitútov. To nariadenie zaručí vysokú nezá, míru nezávislosti Národných štatistických inštitútov a potom koordinačné právomoci sú naozaj kľúčové pre vysokú štatistiku európskej, vysokú kvalitu európskej štatistiky a čo sa týka dôvery, tak to je taktiež extrémne dôležité. Myslím si, že máme všetci rovnaké ciele Takže na to musíme naďalej pracovať, dopracovať sa k dohode, ktorá zaručí vysokokvalitnú európsku štatistiku. My na komisii sme pripravení pracovať spolu s parlamentom aj s radou na tom konečnom kompromise a verím, že Európsky parlament sa k tomu postaví rovnako a že sa pracujeme k dobrému riešeniu. Ďakujem. Ešte udelím slovo spravodajcovi. Monsieur le commissaire, vous avez... Možný pán komisár, e, máte pravdu, keď hovoríte, že veci idú e, rýchlo, pritom naše nie, ciele nie sú tak vzdialené. Bola dosiahnutá dohoda s radou, s ďalším spolu zákonodarcom už pred 6 mesiacmi v júli. Komisia by mala uľahčiť prácu e, spolu e, zákonodarcov. Nerozumiem, prečo by veci mali sa brzdiť. Dúfam, že zajtra parlament vyšle silný signál a dúfam, že komisia v tomto návrhu zohľadní tento signál, pretože rokovania budú pokračovať a e, určite budú hotové veľmi rýchlo. Ďakujeme spravodajcovi Týmto vystúpením vlastne skončila rozprava k tomuto bodu. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12.00 a prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Je to, program, pán, je to správa pani Steinruck, program sociálnych zmien a sociálnej inovácie.